vážený pán prezident Mongolska, vážený pán Elbek Dor. Je pre nás veľkou cťou a radosťou privítať vás dnes v Európskom parlamente. Vážený pán prezident, Mongolsko, vaša krajina je krajinou starej a veľmi bohatej civilizácie, je krajinou veľmi mladej a veľmi pulzujúcej demokracie. Pred 25 rokmi sa poprvýkrát uskutočnili slobodné a demokratické voľby. V uplynulom roku sme, za, ste začali s etablovaním novej vlády. Bola to ťažká situácia, ktorú ste obdivohodne zvládli. No a teraz vám pôjde o udržateľný rozvoj hospodárstva so širokou podporou. Zemepisná poloha vašej krajiny medzi dvomi mocnými štátmi, Ruskou federáciou, a Čínou je celkom iste nie jednoduchou záležitosťou. Práve sme o tom hovorili v našom bilaterálnom rozhovore. O to viac obdivujeme výdobytky v neposlednej miere už aj tým, čo vy nazývate politikou voči tretím krajinám, Mongolsko, dámy a páni, je celkom iste majákom v regióne. A preto je pre nás veľmi dôležité a veľmi nás teší, pán prezident, že vaša krajina je hostiteľom ďalšieho samitu v 1900, eh, 2016 toto stretnutie, tento summit je nevyhnutný v prospech toho, aby fungovali mosty medzi Európou a Áziou, aby sme nachádzali spoločné riešenia pre globálne ako aj regionálne problémy. Som si istý, že v hlavnom meste docielime mnohé. A verím v mene kolegov, že dovtedy zmluvu o partnerstve a spolupráci medzi Mongolskom a Európskou úniou. Budeme ratifikovať vo všetkých parlamentoch. Vítajte, pán prezident, v Európskom parlamente. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, excelencie, dámy a páni, začnem jednoducho. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, za vaše pozvanie. Ďakujem členovia Európskeho parlamentu za to, že ste mi dali možnosť eh, podeliť sa o moje názory s vami z eh, s predstaviteľmi 28 suverených štátov tohto ohromného kontinentu Európy. Ja som najmladší z 8 synov. Celé generácie moja rodina žila ako kočovní pastieri, v západnom pohorí mojej krajiny. Moja matka a môj otec by iste nikdy ani nesnívali o tom, že jedného dňa ich najmladší syn prehovorí na tomto pódiu a že osloví nositeľov srdc demokracie Európsky parlament. Ďakujem ale nie je to o mne. E, prišiel som sem, aby som hovoril o mojej krajine, o mojich ľuďoch, vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu. Som hrdý na moju vlast, na Mongolsko. Som hrdý na našu históriu, kultúru, naše tradície a prírodné krásy, ktoré nás obklopujú ale predovšetkým som hrdý na nášho ducha a naše hodnoty stručný príbeh našej modernej histórie sa vám bude zdať známou záležitosťou začiatkom roku 1920 sa Mongolsko dostalo pod komunistickú nadvládu, ktorá trvala 70 ročí. Počas stalinizmu každého šiestého dospelého muža zabili viac ako 700 buddhistických chrámov zhorelo do cudzia domáci agenti komunistického experimentu sa zamerali práve na tohto ducha národa, ale nebolo im súdené vyhrať a nebolo im súdené zostať navždy v konečnom dôsledku. Zvíťazila naša e, vôľa žiť slobodne. Po mnohých rokoch prišiel prišla naša chvíľa studeného rána 10. decembra 1989 sme zorganizovali prvé stretnutie bez povolenia v hlavnom meste v Ulan Batare. Mal som to šťastie, že ma moji kolegovia zvolili na to, aby som koordinoval túto historickú udalosť. Boli mlčali sme veľmi dlho, nastal čas, aby sme konali, aby sa začali reformy. To boli moje úvodné poznámky. V to ráno sme volali po našich právach, sloboda zhromažďovania, náboženstva, sloboda tlače, žiadali sme o systém viacerých strán, demokratické voľby a trhové reformy. Bol to začiatok cesty mojej krajiny k slobode, spravodlivosti a otvorenosti bolo ťažké vydržať. Náš sused, sovietsk, veľmi prísne kontroloval, čo sa deje a bola to dominujúca kontrola. V ďalšom štáte, susednom štáte došlo k masakre na námestí nebeského pokoja v Mongolsku bol starý režim tvrdošíny, starý spôsob odolával zmenám, zorganizovali sme veľmi veľa stretnutí, demonstrácií a hladoviek, snažili sme sa vyeliminovať každý dôvod na násilie, boli sme ochotní pristúpiť na kompromisy a v skutku demokratická revolúcia v Mongolsku bola úplne pokojná, nepadol jedinký výstrel, nerozbili sme jediné okno, neprijala sa jediná kvapka krvi. Ďakujem. O mesiac Mongolsko oslávi 25. výročie prvých demokratických volieb od tohto historického dňa 29. júla 1990 sme mali sedemkrát demokratické parlamentné voľby. A od toho dňa, teda pred 25 rokmi sme sa zmenili z diktatúry na demokraciu. Boli sme najizolovanejšou, boli sme naj uzavretejšou komunistickou krajinou na svete. Zmenili sme sa, hádam, na najotvorenejšiu. Máme dynamickú trhovú ekonomiku, máme veľmi vybrujúcu, pluralistickú, tvorivú spoločnosť. Naše HDP sa zvýšilo 20 násobok v prepočte na jedného obyvateľa. Vážený pán predseda, vážený členovia parlamentu. Chcem hovoriť o niektorých hodnotách demokracie. Myslím si, že sa tieto hodnoty posilnia v našej spolupráci s našimi partnermi v Európe. Sloboda, individuálna sloboda je základným kameňom našej demokracie. Obyvatelia Mongolska milujú slobodu, pretože ju nadobudli tvrdou prácou vláda v slobodnej krajine nie je majetkom špecifickej skupiny ľudí. Musíme pestovať túto zdravú spoločnosť krása slobody spočíva v tom, že je to proces učenia sa. Môžeme robiť chyby, ale na základe týchto chyb neprídeme o život, ako to býva v diktatúre. Preto milujeme slobodu. Mongolsko patrí medzi tie krajiny sveta, v ktorých je najväčší počet eh, mediálnych nástrojov na jednoho obyvateľa. Máme 3 milióny obyvateľov a zdá sa, že aj 3 milióny novinárov. Je to úžasná vec. Ľudia majú právo e, vypočuť orgány, transparentnosť a interaktivita spôsobuje to, že sme silní z tohto dôvodu. E, som hrdý na to, že Mongolsko predseda online koalícii pre slobodu. Preto sme veľmi radi, že budeme môcť podporiť úsilie Organizácie spojených národov na vytvorenie dohovoru o slobode internetu. V žiadnom prípade sa neoddelíme od, neopustíme univerzálne hodnoty. Ak budeme reagovať na obavy vyplývajúce e, z ohrozovania bezpečnosti, naša angažovanosť v prospech slobody, tolerancie a mieru je nezlomná. Ja chcem poblahoželať Európskemu parlamentu za brilantnú iniciatívu v zmysle prijatia charty základných digitálnych práv v 21. storočí Spolupracujme na tejto veľkej digitálnej revolúcii. Ďakujem. A teraz niekoľko slov o voľbách, o vláde a o zodpovednosti. Nové technológie sú nevyhnutné pre zdravie našej demokracie. V ostatných eh, troch voľbách sme použili elektronické mechanizmy a takisto biometrický registračný systém voličov Isté, že dôvera vo vládu zachádza za rámec samotných e, volieb. Obyvatelia Mongolska chcú vedieť, ako sa míňajú ich e, peniaze získané z daňových príjmov. Máme osobitný zákon, ktorý umožňuje zverejňovanie verejných výdavkov Jedna výzva, ktorej čelíme, sú rastajúce dimenzie vlády, čiže vláda sa rozrastá, je väčšia, je e, byrokratickejšia. Zase technológia vykazuje opačnú tendenciu, je menšia, je funkčnejšia a je stále viac naklonená užívateľom. Na to, aby sme tento problém vyriešili, máme iniciatívu inteligentného riadenia práve preto, aby sme používali nové technológie. To teda je niekoľko slučných slov o korupcii. Korupcia je infekčným ochorením, ktoré rastie v temnotách, ničí základy spravodlivej a bezpečnej e, spoločnosti, marí plody našej tvrdej práce, aby sme vykinožili toto zlo. Musíme si posvietiť na korupciu, zabezpečiť, aby sme odhaľovali a tí, ktorí ju vykonávajú, aby neunikli spravodlivosti Mongolsko, postúpilo e, v indexe korupcie Transparency International zo 120 na 80 máme pred sebou ešte veľa práce, ale dobre postupujeme, pokiaľ ide o očisťovanie našej milovanej krajiny. Dovolte mi, aby som osvetlil ešte niekoľko ďalších bodov, a to je trest smrti a ľudské práva. Pokročili sme aj v tejto oblasti ľudských práv. Je dôležité, aby sme rešpektovali ľudskú dôstojnosť. Za žiadnych okolností neakceptujeme trest smrti. Ďakujem. Do 18. júna 2009 podľa Amnesty International patrilo Mongolsko k tým najhorším krajinám, pokiaľ ide o trest smrti. No ja som vtedy skladal prísahu ako prezident Mongolska. No a vtedy som na stole mal dva návrhy dekretov. Mal som sa rozhodnúť e, v prospech či neprospech trestu smrti, teda v tom zmysle, že mali popraviť dvoch ľudí. Ja som sa rozhodol v prospech života. No a začal som odosielať, či vysielať toto posolstvo verejnosti. teda aj verejnosti a našim rozhodujúcim subjektom. No nebolo ľahké uplatňovať líderstvo v tejto otázke, ale v 2012 moja krajina ratifikovala dohovor Organizácie spojených národov ktorej, ktorého cieľom bolo zrušenie trestu smrti. Od júna 2009 sa v Mongolsku nevykonala žiadna poprava poviem jasno, trest smrti je barbarickým aktom. Na tomto pódiu sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu a všetkým priateľom v Európe, ktorí nás v tejto veci podporili a povzbudili. Excelencie, reforma justície je pre nás nevyhnutnou záležitosťou Dôležitou súčasťou nášho úsilia je reforma legislatívy. Patrila k mojim prioritám. My sme spravili vité kroky v prospech modernizácie všetkých aspektov nášho justičného systému bolo dôležité, aby ľudia opäť začali veriť justícii. Slobodná spoločnosť musí byť inkluzívnou spoločnosťou. Ženy sú chrbtovou kosťou rodiny a podporou národa. Prinášajú do sveta život, starajú sa o starých, chorých a všetkých, čo potrebujú pomoc. Sú to naše matky, naše sestry, naše céry Potrebujeme viac žien vo verejných službách od miestnej až po globálnu úroveň. Som hrdý, že môžem povedať, že my sme na posledných voľbách strojnásobili počet žien v našom parlamente. Veríme, že to bude predstavovať viac harmónie, viac angažovanosti, menej utrpenia a menej konfliktov. Ďakujem. Rád by som povedal niekoľko slov o vzdelávaní. Vzdelávanie je veľmi dôležité pre náš úspech v budúcnosti. Ja som prešiel cestou od pastierov na Harvard a chcem, aby mladí ľudia mali rovnakú šancu. Pracujeme veľmi úsilovne na tom, aby sme vybudovali naše kapacity na školách, na univerzitách a iných akademických inštitúciách radi využívame skúsenosti Rady Európy, teda pokiaľ ide o vzdelávacie programy, excelencie. Chápem, že všetky demokracie nemôžu vyzerať rovnako, musíme rešpektovať rozdiely, Demokracia je reprezentatívnou formou e, vlády a má však odrážať kultúry a tradície, ale v každej dôstojnej spoločnosti vidíte spoločný trend. To znamená, obmedzujú silu e, štátu, reagujú na problémy ľudí, podporujú ľudské práva na základe princípov právneho štátu, podporujú občianské inštitúcie, nezávislé médiá, bojujú proti korupcii, investujú, investujú do ľudského kapitálu, uznávajú rovnosť mužov a žien sú lídrami v slobodných voľbách, vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu. To sú všetko spoločné hodnoty, kde si želáme spoluprácu s EÚ. Mongolsko a Európa boli vždy priateľmi, ukazuje to list od Mongola Kána Ulzita Filipovi Lebelovi bolo to pred 710 rokmi. V tomto liste sa píše, ako môžeme zabudnúť na priateľstvo našich pradedov, dedov, otcov a bratov. Predsa už vtedy dochádzalo ku E, výmene poznatkov, múdrosti a darov v miery. Je to v tom istom duchu, ako som ja hovoril o tej novej kapitul- kapitole Mongolska. Pádom komunizmu vzťahy medzi Mongolskom a Európou začali rozkvítať. Vaša finančná, technická, humanitárna pomoc a spolupráca napomohla nášmu úsiliu vybudovať slobodnú a demokratickú spoločnosť a za to vám vďačíme excelencie. V 2014 sme si pripomenuli 25. výročie našich diplomatických vzťahov. Túto Spoluprácu považujem za nesmierne dôležitú pri posilňovaní nášho partnerstva. Máme pred sebou ešte veľa spoločných úloh, ako je napríklad dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Mongolskom a Európskou úniou. Teraz máme viac príležitostí, ako sme mali doteraz európske spoločnosti prišli do Mongolska, aby investovali, aby uzatvárali partnerstva s našimi spoločnosťami. My chceme zlepšiť investičné prostredie, keďže tieto šance sa rozrastajú. Ja dúfam, že mnohí uvidíte krásy našej krajiny, hlavne teda v 2016, keď Mongolsko bude hostiteľom samitu, 11. samitu Ázia, Európa. Ja sa veľmi teším na to, že privítam lídrov Európskej únie. Ubezpečujem vás, že to bude pozoruhodný summit. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia parlamentu, záväzok Mongolska k medzinárodnej spolupráci je veľmi silný. Iniciatíva Fórum Ázia, ja si myslím, že nám to napomôže regionálnej integrácii všetkých suverénnych krajín v Ázii a že dôjde ku zastúpeniu rôznych záujmov. Je dôležité, aby všetci prispievali svojimi myšlienkami ďalej. Vážení priatelia, Mongolsko nechce ostatných poučovať o demokracii. My máme zdieľať tieto naše poznatky. Pokiaľ ide o Kyrgyzstan, e, my sa snažíme o účinné legálne reformy, pokiaľ ide o Afganistan, tak tam nám ide zase o vzdelávanie diplomatov a štátnych e, zamestnancov. Ďalej, pokiaľ ide o Severnú Kóreu, tam sa angažujeme v ekonomickom dialogu a dialogu v otázkach bezpečnosti. Sme presvedčení o tom, že Mongolsko dokáže prispieť ku regionálnej bezpečnosti v severovýchodnej Ázii, ako aj mimo nej. My máme skúsenosti tak eh, s komunizmom, ako aj demokraciou a preto dokážeme byť sprostredkovateľom mieru a bezpečnosti v tomto regióne. V roku 2013 som eh, oznámil dialog eh, o severovýchodnej ázijskej bezpečnosti. To, bola, to bolo niečo podobné ako helsínsky dialog. Moja krajina už 23 rokov má status a bez využitia jadrových zbraní. V roku 2012 5 stálych členov Organizácie spojených národov Bezpečnostnej rady potvrdilo tento náš status. Mongoli zvyknú hovoriť, e, že najfajnovejšieho človeka zistíte podľa toho, ako koná ten najhorší, <clears throat> sa otestuje tiež. A preskočil som jednu stranu. Nuclear power me. Ďakujem. jadrová energia zostáva pre niektorých veľmi dôležitou opciou, ale táto jadrová energia nesmie ohrozovať miera bezpečnosť nezávislých e, susedov. Nám ide o podporu mieru modré e, prílby e, pôsobili v mongolskej armáde Mongolsko sa stalo z jedných najväčších 20 prispievateľov na udržanie mieru vo svete. 12 tisíc Mongolov pôsobilo aktívne na e, rôznych miestach sveta. No to je podstatné číslo, ak to porovnávate napríklad e, s tým, ako málo nás je, teda čo do počtu obyvateľov. My Mongoli sme pyšní na to, že prispievame, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať Európskej rade, Európskej únie, Európskej komisie a vám, Európskemu parlamentu za e, to, že ste nás stále podporovali, teda moju krajinu, Mongolsko, tak Mongoli hovoria, najfajnovejší ľudí testujú v núdzi, najfajnovejší e, kôň sa testuje podľa toho, ako sa na ňom eh, jazdí. Boli ste s nami, keď sme potrebovali váš hlas eh, pozbúdenia, boli ste vždy s, Mo- s Mongolskom, pomáhali ste nám pri našom úspechu a pri riešení našich víziev. Európska únia je veľmi dôležitá pre globálnu prosperitu, pre mier a harmóniu. Mongolsko bude strategickou kotvou pre Európsku úniu vo, e, teda na východe, bude zdieľať hodnoty a spoločné záujmy, demokraciu, angažovanosť v Ázii, priatelia, spolupracujme aj naďalej. Ďakujem pekne. meine Dámy a páni, myslím, že hovorím v mene vás všetkých, keď ja poďakujem pánu prezidentovi za tento prejav. Ďakujem pekne vám, prezident. Aj keď ste preskočili jednu stranu, tak myslím, že v mene všetkých kolegyň a kolegov môžem povedať, že už dlho sme nepočuli takú, taký pozbudivý prejav a za vašu prítomnosť, za váš prejav a aj pozvanie výzvu k intenzívnej spolupráci s vašou krajinou. Vám chceme poďakovať. Ďakujeme za tento e, výnimočný okamih. Ďakujeme pekne, pán predseda, e, prezident.